vyjadrovať iba e, e, k technickým e, otázkam. Takže, pán kolega Kelly, máte slovo, ale tiež iba k technickým otázkam. Mr. President.